Dovolte mi, aby som vo vašom mene privítala arménskú delegáciu, ktorá sa zúčastňuje 14. schôdze parlamentného výboru e, spolupráce EP s Arménskom. Vítajte medzi nami. Vítam predovšetkým pána Farmaniana, ktorý je na čele tejto delegácie. A následne e, táto delegácia bude mať rokovania s výborom AFET a my želáme, e, že dialog bude plodný, Priatelia, dnes hovoríme na pléne v, v rámci Medzinárodného dňa boja proti mrazačeniu ženských pohlavných orgánov o tomto fenoméne. Pani Koraca. Merci, Madame la Présidente, euh, Commissioner Füle. Ďakujem pekne, pán komisár. Veľmi ma teší,